Kolik Jacek. Ko- kolega Jacek, poprosím ťa, aby si si sadol. E, pani Gomez chciała za... E, pani Gomez sa chcela k niečomu vyjadriť. Nech sa páči. Um um e Pán predseda, v rámci článku 51 si myslím, že je zneužívanie môjho mena, eh, pokiaľ ide o rozpočet eh, v niektorých otázkach, eh, ktoré bolo predložené pánom Devom a pánom Šimanským v stanovisku o